Správa je ukončená. Stretneme sa zajtra eh, vo štvrtok 10. marca o 9. ráno. Schôdza sa koná do 13. a potom od 15. Eh, do 17. Program je zverejnený a eh, je k dispozícii na web stránke. Dnešné rokovanie je ukončené a prajem vám pekný večer.